bankovho režimu. A na záver pani Kostola na dve minúty na uzavretie rozpravy ako spravodajkyňa. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem, pán komisár, ďakujem za tú rozpravu a za podporu tohto programu orientovaného na prejavenie solidarity ľuďom, ktorí trpia chudobou v Európskej únii. Myslím si, že parlament vyšle dostatočne silný signál rade. Chcem vysvetliť, ak si teda to želáte, pokiaľ ide o rozlišovanie toho slova dobrovoľný a povinný. Ak hovoríme o povinných, to znamená, že túto, táto finančná pomoc sa má orientovať na tých, ktorí túto pomoc najviac potrebuje, potrebujú. Ja si myslím, že tu je veľmi veľa otázok, ktoré napríklad e, navrhli zelený systém notifikácie Môže to viesť k tomu, že program bude meškať. My sme hovorili o januári 2014, čo môže byť veľmi kritické pre ľudí, ktorí žijú v chudobe alebo teda na Prahu chudoby. Po druhé, to je veľmi dôležitá vec, neráta sa s finančnými príspevkami, teda Tie členské štáty, ktoré chcú zapojiť, budú sa musieť obrátiť na ESF. Po tretie chcem zdôrazniť, že organizácie, ktoré momentálne neparticipujú na tomto programe, mnohé krajiny participovať nemôžu. Čiže ten návrh, tak ako bol prijatý v EMPL, by sa mal meniť teda tak, aby členské štáty mohli participovať. Tento fond je pre ľudí a nie pre vlády. E, pre ľudí, ktorí trpia v podmienkách extrémnej chudoby. Tento fond nám pomôže dosiahnuť cieľ stratégie 2020. Eh, Uzatvárame rozprávu v tomto bode. Táto rozpráva bola výnimočne intenzívna, bolo to veľmi veľa vystúpení. Ja si myslím, že to je taký druh rozpravy, ktorý dávajú dôveryhodnosť nášmu parlamentu hlasovať. Budeme o pár minút Nie, zajtra, opravuje sa rečník zajtra, o pol 12. sa bude hlasovať o tomto bode, ale my teraz budeme hlasovať o iných bodoch. Za 2-3 minúty začneme a teda prerušíme tú schôdzu, aby sa kolegovia mohli posadiť. Ďakujem všetkým, že veľmi dobre využili rečnícky čas, aby sme mohli dobre viesť program.